We resume the agenda now, because... Dobre, takže pokračujeme našom programu. Áno, pokiaľ ide o našich spravodajcov, áno, majú ešte toho veľa dnes na programe, takže trošku sme sa omeškali. Teraz budeme skúmať eh, spoločne s výborom pre kultúru a vzdelávanie stratégiu EU pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Bol som informovaný, že máme 313 pozmeňujúcich návrhov a zasadnutie tých spravodajcov sa uskutočnilo 26. apríla. Na tomto zasadnutí sa diskutovalo to, čo vyústilo 21 kompromisným návrhom, takže najlepšie bude, keď dám slovo spolupredsedníčke tohoto zasadnutia, aby viedla e, túto výmenu názorov. Nech sa páči. Som veľmi rád, že máme také spoločné rokovanie. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, že sa môžem vyjadriť. <laughs> Sorry, Mr. Brock. Uh... Prepačte, pán Brock, že vás prerušujem, ale ja mám teraz slovo. Ja by som teda rada predsedala tomuto rokovaniu. Ďakujem pekne pánu Vistesenovi za úvod. Teraz, ak dovolíte, by som prešiel do maďarčiny. A budem takto pokračovať v našom rokovaní. Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, engedjék meg, hogy szóljak. Ďakujem za túto prežitosť. Predtým, ako dám slovo našim spravodajcom, chcela by som aj povedať pár slov. V posledných rokoch Európska únia zažila krízu, tak hospodárskú, ako aj sociálnu, a je tu jeden veľmi dôležitý prvok, ktorý tu chýba, pokiaľ je reakciu na túto situáciu, a to je síce kultúra. Pokiaľ ide o demokraciu, tá je závislá od politickej kultúry. U nás na kultúrnom výbore si myslíme, že je veľmi dôležité zapojiť kultúrne aspekty do diskusí, ktoré sa týkajú jednotlivých politík a myslíme si, že kultúra je určitý nástroj, ktorý sa môže vyžiť tak v diplomácii, ako aj v politike. Takže kultúra vlastne stelesňuje náš život, je to jeden z základov našej spoločnosti. Chcem sa poďakovať našim spravodajcom za to, že pripravili skutočne veľmi dobrú a rozsiahlu správu, ktorá popisuje tieto kultúrne hodnoty a spomína kultúru ako hnací motor za medzinárodnými vzťahmi a teraz dostane slovo pán Brok. Nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pán predseda. Nepotrebujem nejako veľa času. Konec koncov rozpravu sme viedli. A pokiaľ ide o to, čo hovorila pani Bočkor, skutočne s tým môžem iba súhlasiť. Ja by som chcel povedať, že pokiaľ je pozmeňujúce návrhy, uskutočnilo sa zasadnutie tenivých spravodajcov, tam sa odviedla veľká práca, podarilo sa zabezpečiť širokú podporu pre kompromisy. A ak si dobre spomínam, pokiaľ je kompromis 2, tam ešte je dôležité odviezť nejakú prácu ten kompromis ešte nie je úplne dokončený, ale určite sa nám to podarí vyriešiť, lebo konec koncov tam ide o to, že máme tu kultúrne dedičstvo Európy a ide tu o také hodnoty, filozofia, ktorá pochádza z grécko rímskych čas. Je to vlastne táto kresťanská kultúra a potom spomína sa tam aj islám. Ja to nevnímam ako, ako európsku kultúru. Je to určite dedičstvo v Európe, tak by sme mali rozlišovať. Ale som si istý, že v najbližších dňoch sa nám podarí vyriešiť aj túto otázku a potom to bude skutočný kompromis, ktorý umožní všetko dobré vyriešiť, aby všetci boli spokojní, čo nie je niekedy jednoduché. A aby som ešte spomenul niečo od filozofa Leibnica. Áno, sme chceme dosiahnuť to najlepšie pre všetkých, to sa pokúsime zabezpečiť. Okrem toho som toho názoru, že bolo to zaujímavá práca, sme v úsilie pre výbor pre kultúru. Samozrejme, kultúra to je hodnota ako taká, zatiaľ čo pre AFED. Kultúra je určitá, má určitý instrumentárny charakter. Samozrejme, to sú rozličné náhľady na, tú, na tieto veci, ale je dôležité tieto prístupy vzájomne prepojiť a myslím si, že v rámci spolupráce s pani Kosta, aspoň podľa môjho názoru, sa nám to podarilo skutočne veľmi slušne. Okrem toho som toho názoru, že pokiaľ ide o silnejšie zapojenie kultúry a tých hodnôt, ktoré obsahuje kultúra, vďaka tomu môžeme dosahovať kompromisy, zmierovať, prostredkovať, podporovať mier a musíme zabezpečiť aj to, že kultúrne dejiny zohrávajú dôležitú úlohu, napríklad keď cestujem do zahraničia, vždy sa snažím pripraviť na tú návštevu eh, tej krajiny tak, že si preštudujem dejiny kultúry. A to je podstatne eh, dôležitejšie a hlboko siahlejšie ako ekonomické údaje. Ekonomické čísla sa môžu meniť každých pár rokov, takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorú musíme všade zakomponovať. Okrem toho to musíme vnímať aj tak, ako vlastne o tom presvedčí členské štáty. Áno, kultúra tam nie sú právomoci EÚ, je to v právomoci jednotlivých členských štátov. Je to v kategórii 3 zmysle Lisabonskej zmluvy. A tu ide o to, že v zásade zohrávame iba podpornú úlohu, pokiaľ tieto otázky. Preto musíme členské štáty zaujať preto, aby tu spolupracovali. A sme toho názoru, že pokiaľ ide Európsku úniu a zastúpenie EÚ na celom svete, môžu zabezpečiť určité premostenie a pomoci nástroje preto, aby členské štáty v rámci zosúladenia svojich kultúrnych predstav a svojej kultúrnej mnohorakosti mohli pre, takto prezentovať mimo Európskej únie aj to je dôležité, aby sme prezentovali našu vlastnú identitu, ako aj identitu jednotlivých členských štátov, samozrejme koordinovaným rozumným spôsobom a myslím si, že to môže znamenať aj určitú pridanú hodnotu, operatívne, takže môžeme takto využívať kultúrne hodnoty a potom samozrejme kultúru používať aj na prezentačné účely a môžeme takto propagovať, sa propagovať a zároveň nám to umožní, aby sme z toho rozpracovať dodatočné prvky, ktoré sa týkajú politík, ktoré nám môžu pomôcť a myslím si, že mali sme tu dobrú spoluprácu s pani Kosta a s výnimkou toho jedného bodu máme tu vlastne kompromisy. Pri tom jednom bode sú ešte rozdielne názory, pokiaľ jednotlivé skupiny, ale myslím si, že sa nám to určite podarí zvládnuť. A keďže ja budem musieť čoskoro odtiaľto odísť, jednoducho čakajú ma na komisii. Ide o kultúrnu tému a síce, akým spôsobom European High School Institute sa môže ďalej podporiť a vybudovať na to, aby to, z toho vznikla Európska diplomatická škola, ktorá bude mať globálny význam. Takže vidíte, aj túto mm, zohráva kultúra určitú, určitú úlohu aj z hľadiska tejto správy. Sú tu určité vízie. No a dnes ma poprosili, aby som bol na úvod toho rokovania na úrovni komisie, aby som poskytol potrebnú podporu, aby sa podarilo ďalej rozvíjať tento projekt. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Brock. Ďakujem pekne, pán Brok. Teraz zostane slovo pani Kosta, nech sa páči. Eh, buonasera a tutti, mi scuso. Dobré popoludne, ospravedlňujem sa za oneskorenie, ale som si istá, že spolu spravodajca kolega Brok naznačil tie najzaujímavejšie body, vychádzajúc aj z pozmeňovacích návrhov veľmi stručne. Zdá sa mi, že na základ základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, môžeme povedať, že ide skutočne o obohacenie textu, možno nie v prípade všetkých pozmeňovacích návrhov, ale niektoré by možno vyžadovali aj určité upresnenie. Predložili sme aj niektoré spoločné pozmeňovacie so spoluautorom. Snažili sme sa predovšetkým sústrediť na tri veľké oblasti, kde sa rozvíja stratégia komisára Navračiča, oblasť kultúry a medzinárodné vzťahy, ktoré by sa mali vždy obohacovať o kultúrnu dimenziu a hovoria to aj mnohé pozmeňovacie návrhy. Mala by tam byť vždy odvolávka na vzdelávanie a výskum je to rozhodujúci prvok, aby sme my ako EÚ zohrávali významnú úlohu aj v prípade princípu subsidiarity a podpory kultúrnej diverzity, ale aj v zásade v zmysle toho, že chceme zohrávať významnú úlohu e, v dialogu medzi náboženstvami, medzi kultúrami. A to by malo byť eh, aj v, začnené vo všetkých bilaterálnych dohodách, eh, ktoré sa podpisujú eh, s partnerskými krajinami, s krajinami AKT a tak ďalej. Mnohé pozmeňovacie návrhy idú týmto smerom, spolupracujeme na kompromisoch, sme v kontakte s tieňovými, už sme pripravili asi 20 kompromisov, ktoré pokrývajú asi 80 pozmeňovacích návrhov. Myslím, že štruktúru návrhu sme uchovali, e, governance, people-to-people prístup a globálna stratégia. A pokiaľ ide o kultúru, tá e, samotná hodnota kultúry, e, potom potreba soft power, lepšie objasnenie interkulturálnych vzťahov, odvolávky na platformy, ktoré treba obohatiť význam zúčastnených kultúrnych sietí, Rada Európy, UNESCO a tak ďalej a tak ďalej, ktorí majú byť partnermi. Ďalšia významná vec – štrukturovaný dialog e, v riadení a v kultúre, aby boli zastúpené kultúrne organizácie, tvoriví predstavitelia, a autory, Mm, je tam silná odvolávka, lebo sa e, spomínajú tzv. kultúrne cesty v Európe. A otázka posilnenia európskeho kultúrneho a tvorivého priemyslu, ktorý je obrovskou hybnou silou aj pre ekonomický, aj pre sociálny rozvoj. Veľmi dôležitá je odvolávka na kultúrne dedičstvo, ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci aj s UNESCO a s inými mnohé pozmeňovacie návrhy poukazovali na to, že e, kultúra je veľmi dôležitým e, prvkom v tejto stratégii a aby sme boli koherentní medzi viacerými aspektami a teda aj viacerými DG v komisii, je potrebné mať také e, riadenie, aby sme mali jasné ciele s jasným harmonogramom, ročné či viacročné plány, ktoré by sme potom mohli konfrontovať počas mm, rôznych kultúrnych stretnutí dosiahnuť spoluprácu a väčšiu kultúrnu rovnováhu medzi severom a juhom a väčšia pozornosť venovať zdrojom. Tiež je veľmi dôležité sústrediť sa na nové generácie prostredníctvom programu medzinárodnej mobility mladých umelcov a tiež, aby sme e, zvýšili alebo dosiahli kritérium kvality kultúrnej diplomácie, využívať a vymieňať skúsenosti a údaje a zhodnotiť e, kultúry menšín v európskom kontexte. V roku 2018 bude Európsky e, rok kultúrneho dedičstva a bude to e, takýto rok spustenia novej kultúrnej diplomácie a tam sa uvažuje aj s väčšou komunikáciou. Treba tiež venovať veľkú pozornosť obchodným vzťahom a kultúrnej diverzite a tiež venovať pozornosť dohovoru o importe kultúrnych obsahov. Bolo predložených asi 320 pozmeňovacích návrhov, bolo potrebné vypracovať kompromisy. 30. mája budeme hlasovať a som si istá, že s tieňovými sa nám podarú robiť výbornú prácu. Ďakujem pekne. Takže teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Najprv za EPP. Nech sa páči, pán tieňový spravodajca. Przewodnicząca, šanovní państwo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja som za kompromisy, ja vždy podporujem. Myslím si, že tieto kompromisné návrhy pokrývajú zhruba E, tých dôležitých vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť, chceli by som ich nejako výrazne meniť. A pokiaľ je o to, čom hovoril pán Brok na úvod, hovoril o tom, že tu boli určité rozličné názory, pokiaľ ide o dva kompromisné návrhy, aby som to vnímal skôr ako takže je to určitý vývoj v rámci diskusie. Nechcel by som tu navrhovať nejaké ďalšie mená filozofov alebo islám, ak by sme tam treba mali Leibnica, mohli sme hovoriť o Voltérovi a niektorých iných filozofov. Ak spomenieme islám, tak potom by sme museli tu konkrétne menovať aj ďalšie kultúry, kultúry v niektorých krajinách, ktoré ovplyvňovali európsku kultúru, napríklad aj japonskú kultúru. Napríklad pokiaľ ide o kuchyňu. No a myslím si, že tu by sme mali byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o to kľúčové posolstvo v našom dokumente, totiž ak dnes sa chceme zamerať na to, čo je podstatné v rámci kultúry, pokiaľ ide o hmotné kultúrne dedictvo Európy, tak musíme skonštatovať, že to je určitá hodnota, ktorú chceme využiť v rámci diplomácie, tak, tak to môžeme dosiahnuť pokrok. Avšak nezabudeme ani na to, že pokiaľ ide o stratégiu EÚ, kultúra bude propagovaná predovšetkým tak, že sa budú propagovať konkrétne členské štáty. Tak by skôr fungovať. Ak chceme vyslať nejaké spoločné posolstvo, to by vlastne malo iba zdôrazňovať tieto tak povedz, individuálne posolstva. Ja si myslím, že mali sme byť za kompromisy, nemali sa snažiť nejakým spôsobom ešte mm, posilňovať tento dokument, lebo myslím si, že mu to neprospelo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalšia spravodajkynia. Chcela som poďakovať Silvie Koste za stratégiu EU v medzinárodných kultúrnych vzťahoch a že zachytila niektoré z mojich návrhov v kompromisoch. Vo všeobecnosti táto správa má tie zásadné myšlienky, ktoré zdieľame, kultúra ako eh, hodnota eh, krajín, ktorá potvrdzuje eh, dialog medzi kultúrami a ako zásadný aspekt zahraničnej politiky EÚ. Zdôraznila by som dva body dôležitý, e, veľký význam dialogu medzi kultúrami a náboženstvami, ale tento dialog by mal začleniť aj osoby, ktoré mm, nevyznávajú žiadne náboženstvo, teda e, tých, ktorí nie sú veriaci, ktorí predstavuje 15 až 37 celosvetového obyvateľstva a žijú všade vo svete aj v krajinách eh, s moslimskou väčšinou a myslím si, že správa by mala byť v tomto zmysle explicitnejšia. Ak chceme podporovať humanistické hodnoty, slobodu prejavu, vierovýznania, ktoré sú aj zásadnými hodnotami EÚ, táto správa má, eh, musí zdôrazniť potrebu kultúrnej spolupráce medzi krajinami a prispievať k uchovaniu mieru alebo e, k riešeniu konfliktov a tiež podporovať slobodu prejavu a e, rešpektovanie ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme. Kolega Milan Mon. Yeah. Mr. Mon, the floor is yours. Pán Mon, máte slovo. Perdón, es que estaba hablando de... Estaba hablando de... Pravedlňujem sa, hovoril som o kompromisoch. Povedali nám, že v kompromisoch sú už naše návrhy zahrnuté, ale ja som ešte nemal možnosť sa s tými kompromismi oboznámiť. Chcel som poďakovať Silvii Koste a Elmarovi Brokovi. Kultúrne vzťahy sú veľmi dôležité v Európe a na medzinárodnej úrovni a Európa a členské štáty sú skutočnými kultúrnymi mocnosťami, takže vzhľadom na to, aký to môže byť nástroj kultúra, tak je veľmi dôležitý tento nástroj používať a používať ho dobre. A pre takú entitu, ako je EÚ, hoci má kompetencie až e, druhorado v kultúre, ale predsa ich má a síce koordinovať s členskými štátmi mm, používanie kultúry na medzinárodných vzťahoch. A tu by som zdôraznil e, význam tej iniciatívy Rady Európy európskych kultúrnych ciest. Funguje to už 30 rokov. Prvá kultúrna cesta bola Svetojakubská cesta, a už máme 32 takýchto itinerárov alebo ciest, ktoré spájajú aj kandidátske krajiny, susedné krajiny a tak ďalej. Je to, mm, e, sú to cesty spoločného zdieľaného priestoru, sú, je to kultúra zdieľania. Nie je na to, aby sme e, sa konfrontovali, ale aby sme si porozumeli. A je to podľa mňa veľmi užitočný program a EU ho musí naďalej podporovať a tu by som zdôraznil, že v týchto, na týchto kultúrnych cestách tieto sa neobmedzujú len na územia EÚ, ale rozširujú sa aj ďalej na susedné a kandidátske krajiny. Podporujem Silviu Kostu aj Elmara Broka, ale on odišiel, lebo by som rád, keby sa predsa len blahosklone pos- posreli na môj posmeňovací návrh 310 kde sa hovorí práve o prepojení tohto programu EÚ s programom Rady Európy o kultúrnych cestách. Ďakujem pekne. Už tu nemáme ďalších rečníkov na zozname, preto dám slovo rovno pani Kosta. Nech sa páči. Eh, Vážení kolegovia, ďakujem Elmarovi Brokovi aj tieňovým. Už sme dosiahli významný pokrok v kompromisoch. Pán Mian Mon vie, že zdieľame vášeň k tým kultúrnym cestám. Áno, sú súčasťou našej kultúrnej stratégie v rámci spolupráce s Radou Európy. Odpovedala by som aj kolegom. Pán Zdrojevský, áno, treba hľadať to, čo nás spája a konkretizovať to aj v našej medzinárodnej kultúrnej politike. Áno, samozrejme plne uznávajúc princíp subsidiarity, hovorí sa o kultúrnej diplomácii, kde budú spolupracovať kultúrne inštitúty a iné kultúrne inštitúcie, ale ako hovorí článok 187 zmluvy EÚ, ide o posilnenie a zhodnotenie a zviditeľnenie spolupráce v kultúrnej oblasti aj s tretími krajinami, aby sme zdieľali spoločné hodnoty a spoločné korene. Kolegyňa Chimenez na pripomínam, áno, my chápeme vaše obavy, keď hovoríme o vzťahoch medzi kultúrami a náboženstvami. Keď hovoríme medzi kultúrami, tak zahrňame aj tých, ktorí sú veriaci a ktorí nie sú. Podľa mňa je to implicitné, ale ak cítite potrebu to lepšie eh, upresniť v texte, tak určite je tu možnosť Dôležité je, že vieme, že je tu veľká špecifická výzva v dialóge medzi náboženstvami, ktorý e, má začleniť všetkých, aj tých, ktorí neveria aby sme mohli realizovať politiky mieru a posilňovania spoločných hodnôt a stretnutie v Egypte, ktoré sa konalo Eh, pápež František aj s ostatnými predstaviteľmi církev je eh, príkladom. Je potrebné ísť takouto cestou dialogu medzi náboženstvami, ale aj medzi kultúrami a medzi tými kultúrami to znamená otvorenosť všetkým vierovýznaniam, vieram a presvedčeniam. na ten prvok, na ktorý vy upozorňujete, áno, to zdieľam, my sme už pripravili kompromisy. Úloha skipping, eh, zabraniť konfliktom a kultúrna diverzita a ľudské práva, ich prepojenie, samozrejme tomu pripisujeme veľký význam. Ďakujem ešte raz za pozornosť a myslím, že bolo veľmi užitočné tu spoločne vyhodnotiť vaše návrhy. Ďakujem pekne. A teraz, pokiaľ ide o naše spoločné zasadnutie výborov AFED a KULT sa končí a prajem vám príjemný a úspešný zvyšok popoludňa. Ďakujem pekne členom výboru pre kultúru na sa chcem poďakovať teraz za prítomnosť v rokovaní. Pokiaľ ide o výbor AFED, my pokračujeme hlasovaním. Začneme hneď to hlasovanie, dajme si tak 30 sekúnd na to, aby teda členov výboru pre kultúru opustili túto sálu a potom môžeme hlasovať.